la sessione è ripresa buongiorno a tutti Príjemné dobré ráno. Budeme pokračovať. Prosím, eh, usaďte sa, máme pred sebou dlhý deň, eh, budeme eh, voliť. Aj dnes sa pokúsime splniť našu úlohu čo najrychlejšie a najpríjemnejšie. Pozdravujem odchádzajúceho pána predsedu, pána Šulca. Ďakujem mu za odvedenú prácu a prajem mu rovnako, ako som mu už poprial pri našich predchádzajúcich stretnutiach, veľa úspechov v jeho politickej kariére v Nemecku.